k tejto téme je ukončená a hlasovanie bude zajtra o 12. A teraz jednominútové vystúpenia. Ako prvé má slovo pani eh, Fidelecká, eh, pán predseda sa ospravedlňuje za eh, výslovnosť. Ďakujem pekne, e, vážený pán e, predsedajúci. Moja téma je e, rovnaká pláca pre mužov a ženy pre prácu rovnakú alebo rovnakej hodnoty. To je veľmi dôležitá záležitosť. Musíme bojovať proti diskriminácii. Muži a ženy musia mať rovnaké práva aj na pracovisku. To je jeden z základných princípov rímskej zmluvy a mnohé rôzne iniciatívy v tejto oblasti už boli za tie roky prijaté, ale stále sa nám nepodahlo, nepodarilo e, dosiahnuť lepšiu situáciu ako ten 16-percentný e, približne rozdiel medzi e, ženami a mužmi, pokiaľ ide o ich platy. Samozrejme hovorí sa, že treba bojovať proti tejto nerovno správnosti, tak povediac. Áno, áno, trošku platí, ale treba viac hlavne tlačiť podľa mňa na členské štáty. Ehm, tie musia konkrétne e, politiky e, prijímať, konkrétne osvedčené postupy a dúfam, že od roku 2013 Európska komisia dokáže nám lepšie vysvetliť, prečo sme neboli e, schopní doteraz aplikovať naše vlastné ustanovenie, pokiaľ ide o rovnoprávnosť medzi pohľavami. Ďakujem veľmi pekne. Ďalej vystupy. Pani Vier, nech sa páči. Mm, Ďakujem pekne. E, pán predsedajúci, e, máme prvú plenárku po Medzinárodnom dni e, žien a chcem zdôrazniť, že poprvýkrát sa v programe pre výskum a vývoj a inovácie poprvýkrát špecificky spomínajú ženy. To treba oceniť. A navrhujú sa tu viaceré opatrenia, ktoré umožňujú ukončiť tú situáciu, ktorú máme momentálne, a to síce 45% e, e, žien získa akademické tituly, ale iba 30% e, predstavuje, pokiaľ ide potom o výskumníkov, o akademikov v oblasti výskumu. A je to nielen otázka spravodlivosti alebo nespravodlivosti, ale treba naozaj aj, aby sme využili celý náš ľudský kapitál, ktorý v EÚ máme. Navyše, ak máme ženy v týme, je dokázané, že produktivita stúpa, že proste tie týmy pracujú lepšie, e, efektívnejšie a takisto sa nám e, vďaka ním podarí vytvoriť inovatívnejšiu e, spoločnosť, kde výskum bude naozaj zodpovedný. Čiže ak budeme naozaj ženy zaangažovať v plnej miere do e, technológií, do inovácií, podarí sa nám aj e, lepšie splniť ciele e, Horizontu Európy 2020 a vo všeobecnosti inovácie a výskum v Európe vylepšovať. Na következő felszólaló Miranda asszony. Slovo má teraz pani Miranda zo strany zelených. Ďakujem, pán predseda. Skutočne ide o veľmi zložitú situáciu. Európska komisia musí predložiť alternatívu, aj pokiaľ ide o budovanie, o, o lodiarstvo. E, ako e, som povedala, ide o produktívnu činnosť 5 e, e, hrubého produktu je tým zasiahnutých a 4000 pracovných miest galickí e, lodiari nemajú ďalšie e, zákazky a stratilo sa množstvo subdodávateľských pracovných miest. Galická e, spoločnosť sa e, nachádza vo veľmi zlej situácii a to bude mať katastrofálny dopad na zamestnanosť v našej krajine. Preto prosím Európsky parlament, aby vyzval Európsku komisiu hneď eh, odpovedať na túto otázku, aby eh, sa eh, predložil nový daňový systém, ktorý by uspokojujúci. Ďakujem. Slovo má teraz pán Nutter. Pán predseda E, e, e, komisia žiada schválenie schválenie Megatrucks, ktoré a pokúša sa vlastne zadnými dvierkami dostať e, toto povolenie na územie Spojeného kráľovstva. E, komisia E, e, e, ani nečakala, aby konzultovala verejnú konzultáciu, ktorá sa, ukončila, ktorá sa ukončila iba vo februári, ale interpretácia komisie sa stane akýmsi minimálnym štandardom, teda nákladné auta a kamiony budú ešte väčšie. To samozrejme má dopady na britských daňových poplatníkov a bude potrebné samozrejme prispôsobiť eh, mnohé eh, eh, predpisy. Ide tu jednostranné rozhodnutie, ktoré bude mať dopad na mnohé podniky v Spojenom kráľovstve. Ďakujem. Ďakujem. A teraz má slovo pán Tusar, Tusas. Ďakujem, pán predseda. Nevenujeme sa e, skutočným potrebám občanov a to sa dotýka e, mnohých občanov EÚ, pokiaľ ide o mladých ľudí a ženy, e, 23, máme 23% nezamestnanosť, e, to je viac ako 1 milión nezamestnaných. E, zároveň vláda e, počúva výroky trojky a to znamená veľké zniženie miest a dôchodkov. 23% stratilo akýkoľvek príjem, najmä mladých ľudí a ide tiež o znižovanie E, znižovanie e, sociálnych príspevkov pre deti. E, naši ľudia odchádzajú do iných krajín a na iné kontinenty, aby jednoducho prežili. Dostávajú akési hladové príspevky, len aby splnili základné potreby. Odchádzajú z materskej krajiny, sú vyčerpaní z chudoby a nezamestnanosti za týchto okolností potrebujeme novú formu organizácie, ktorá podporí robotníkov v tejto situácie. Ďakujem. A teraz má slovo Kornelie Vadim Tudo. Ďakujem, dámy a páni. Na jednom zasadnutí politického predsedníctva bolševickej strany v roku 1923 povedal Stalin, že nie je dôležité, ako ľudia hlasujú, ale ako sa spočítajú hlasy. To je cynické, ale to je veľmi aktuálne. Existuje drogová mafia a zbrojárska mafia a banková mafia. A zároveň je tu mafia, ktorá sa venuje verejným, prieskumom verejnej mienky. Ja som sociológom a v Rumunsku je e, e, tá situácia naozaj dramatická. E, každý rok dochádza k veľkým investíciám do prieskumov verejnej mienky, viac ako 10 miliónov eur, ale tieto prieskumy sú lžami dochádza vlastne k falšovaniu valie. Európsky parlament by sa mal postarať o to, aby došlo k prísnej kontrole trhu um, s prieskumom verejnej mienky. Nemôžeme hovoriť o slobodných voľbách, keď e, sa voľby takýmto klamným spôsobom vplyvňujú. Ďakujem. Slovo má pán Pietro Konstantin Lohan. Ďakujem. Z mnohých dôvodov vzhľadom na súčasné ekonomické ťažkosti, problémy, ktorým čelia e, rodiny, e, sa prehlbili a často sme svedkami domáceho násilia. Ľudia sú postihnutí. E, samozrejme, je to veľmi ťažká situácia keď ide o domáce násilie, potrebujeme preto efektívne programy, ktoré by zabránili takýmto situáciám. Najčastejšími obeťami e, sú predovšetkým mladí ľudia a deti a týchto musíme chrániť. Myslím si, že operačné programy v členských štátoch, ktoré financujú e, európske fondy, ako napríklad e, DAFNE, tieto financie jednoducho musia byť investované do programov na boj proti domácemu násiliu. Žijeme v časoch, e, keď e, čulíme veľkým výzvam a niektorí ľudia nezvládajú ťažkosti sami. Potrebujeme im preto pomoc na národnej aj medzinárodnej úrovni. Ďakujem pekne. Teraz pán Dančola. Pani Dančola. Rumunsko, ako aj ďalší členský štát alebo ďalšie členské štáty čelilo veľmi extrémnym eh, meteorologickým podmienkam, snehu, ľadu a eh, mnohé oblasti v Rumunsku no, mnohí farmári eh, čelia ťažkostiam. Tisíce metrov štvorcových mnohých regiónoch pozemky boli ťažko postihnuté, aj e, zeleninová ovocná produkcia. Bolo by potrebné nahradiť škody e, týmto farmárom, ale bohužiaľ táto produkcia nie je vnímaná ako uh, veľmi zisková. Ja by som bola rada, keby sme podporili takýchto farmárov v týchto ťažkých častiach a keby sme aj pomohli zvýšiť produktivitu v týchto oblastiach. A to je dôležité nielen pre producentov, ale aj pre spotrebiteľov, pretože tí jednoducho čelia nedostatku zeleniny, ovocia a zvyšujúcim sa cenám. Ďakujem teraz pán Krysovielu za zelených. Ďakujem. Nedávno sme debatovali, teda ešte dnes sme debatovali o rovnosti, o rodovej rovnosti a samozrejme snažíme sa zlepšiť situáciu žien, ale myslím si, že v Grécku sme urobili krok späť. E, veľmi ďaleko sme od dosiahnutia cieľov e, zlepšenia zamestnanosti pre ženy aj pre mužov, ale tá nezamestnanosť postihuje predovšetkým ženy. E, naozaj ženy sú najviac postihnuté, pretože vlastne ženy a muži začali, e, mali inú východiskovú pozíciu. E, ženy neboli natoľko zapojené do, do trhu práce ako predtým, ale vidíme aj znižovanie miest čo postihuje oveľa viac e, žien a bol, bol tam rozdiel v mzdách možno až 20 a súčasná grécka kríza, vzhľadom na tú krízu, myslím si, že potrebujeme naozaj cielené opatrenia, aby sme zlepšili situáciu, sociálnu súdržnosť a potrebujeme veľmi špecifické opatrenia a politiky, ktoré by sa mali implementovať aj na podporu rodovej rovnosti. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Ines Zuber. Vážený pán predseda, dohoda medzi IMF, ECB a e, Európskou komisiou a Portugalskou ukazuje svoje e, rôzne farby za pretrvávajúcich ekonomických eh, ťažkostí. Eh, strátili sme viac ako 170 tisíc pracovných eh, miest, mnoho Mnoho spoločností zaniklo, zbankrotovalo, máme asi 20-percentnú nezamestnanosť, sú veľké rozdiely e, v distribúcii bohatstva v krajine. Kríza e, postihuje pracovníkov, pretože sú v veľmi ťažkej situácii. Vidíme privatizáciu verejných spoločností, e, plinárni, národné zdravotníctvo je tiež ohrozené je čoraz menej zdravotníckých eh, služieb, eh, zvyšuje sa úmrtnosť eh, detí. Nuž a vzhľadom na túto situáciu Európska, európske inštitúcie a spolu so socialistami naďalej umožňujú túto situáciu. Produktivita je naďalej veľmi nízka. Potrebujeme skutočnú ekonomickú reformu v krajine. Ďakujem pekne. Teraz Teraz Nunu Melu. Ďakujem pekne, pán predseda. Portugalsko prechádza veľmi ťažkou situáciou asi, eh, pretože čeli veľkému suchu, asi 30 zeme eh, je postihnuté takýmto suchom, je stiažený eh, život nielen farmárov, ale aj zvierat, je stiažená produkcia a tak ďalej. Je to veľmi závažná situácia. Je to niečo, čo je veľmi ťažké možno chápať vzhľadom na to, že eh, Európa by mala pomáhať svojim farmárom mala by pochopiť dopady globálneho oteplovania, ktoré predovšetkým ovplyvňujú e, juh e, Európy, najmä Portugalsko, ktoré nemá mechanizmy, aby mohlo riešiť túto situáciu. Ďakujem pekne. A teraz pán Janie. E, ďakujem pekne, pán predseda. Eh, ubehlo 8 rokov od najväčšieho teroristického útoku v Európe. Bolo to v Madride asi 200 mŕtvych, 1800 zranených a tisíce eh, postihnutých rodín a šokovaný národ. Teraz po 8 rokoch si pripomíname eh, tento, túto smutnú udalosť. Zatiaľ nebol vykaný, vykonaný exemplárny súd e, s e, vinníkmi, tak ako no, sa tomu nestalo ani v USA alebo v Londýne. Ale musíme naozaj hovoriť o tom odhodlaní, o dôstojnosti e, ľudí, e, ktorí bojujú s touto ťažkou situáciou, ako napríklad pani Pilar Machon, ktorá stratila svoju 20-ročnú dceru a musíme naozaj spomenúť ju ako aj ďalších ľudí, e, a ktorým by sme mali vzdať úctu za ich boj. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Komocakos. Η αναδίπλωση, η ανα, Ďakujem pekne. Reštrukturizácia dlhu Grécka, kde sa e, vymenia e, dlhopisy štátu, sa uskutočnil, čiže máme isté, istý nový, novú príležitosť, nové okno príležitosti, ale ten e, maratón pokračuje a naozaj grécky občania sa už veľmi obetovali. Grécké hospodárstvo E, prechádza dlhodobou recesiou, nezamestnanosť sa zvyšuje, podniky zatvárajú. Grécko naozaj zúfalo potrebuje oázu rozvoja. ale myslím si, že teraz e, naopak nás čaká e, veľmi, e, veľmi, čakajú nás veľmi prísne úsporné opatrenia a zároveň sa snažíme aplikovať paradigmu rastu, takže potrebujeme nové nápady, nové myšlienky a novú Európsku rozvojovú banku. To by bol veľmi dobrý nápad moja strana takéto niečo spoločne s nemeckou kancelárkou podporuje. Myslíme si, že potrebujeme No, tu v parlamente takisto túto myšlienku e, podporiť. E, ďakujem e, pekne. Pán ich vystúpi ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel vystúpiť v súvislosti s otázkou analýzy E, poskytnutia štátnej pomoci spoločnosti Air Malta. Air Malta bude e, teraz zatvárať viaceré e, ziskové E, linky e, a príjme ďalšie e, krizové opatrenia, ktoré budú na škodu leteckého priemyslu u nás na Malte. U nás cestovný ruch predstavuje veľmi dôležitý zdroj hospodárskej aktivity a takisto aj pracovných miest. Teraz sa hovorí, že okolo 1300 E, zamestnancov treba prepustiť, ale predsa to nie je chyba, že sa táto spoločnosť Air Malta dostala do takéto krízovej situácie. Kríza by sa mala e, nie, alebo nemala by sa riešiť tým, že budeme tlačiť e, na zamestnancov Predsa Malta musí mať silné prepojenia s európskymi destináciami, ak chceme rozvíjať náš cestovný ruch, ak chceme si udržať naše pracovné príležitosti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.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 spravila web stránku, kde žiada občanov, aby sa stiažovali na e, to, akým spôsobom zahraniční imigranti sa v krajine správajú. A častokrát sú e, cieľom tejto diskriminácie práve polskí e, zamestnanci, ktorí veľmi legitimným spôsobom v Holandsku vykonávajú svoje pracovné činnosti a teraz, sa, teraz sú obviňovaní z toho, že berú Holandianom prácu. A podľa eh, holandských bank samotných eh, eh, polskí zamestnanci predstavujú vlastne 0,3 HDP Holandska. To sú ich príspevky Holandsku. A viem, že vo viacerých krajinách sa nejakým spôsobom zareagovalo na to, čo pán Wilder spravil, ale on nemení svoj prístup a som veľmi prekvapený, že ani holandský premiér s tým nič nerobí a Európsky parlament nejako sa na neho neobracie, nejako nekritizuje. Európske občania by o tom e, mali počuť. E, pán Rodríguez, nech sa páči. Perejo Rodríguez teda. Ďakujem pekne. Chcem parlament aj komisii, e, parlamentu aj komisii povedať o tom, E, akým spôsobom tie rozpočtové škrty e, majú dopady v rôznych oblastiach, konkrétne Španielsku. E, je to oblasť zdravotníctva na regionálnej úrovni. Máme veľké škrty napríklad v regióne Castilla La Mancha, kde je predsedničko pani Kospedal a tam sú rôzne techniky, na ktorých sa pracuje, techniky in vitro, pokiaľ ide o diagnózu rôznych chorôb. Tieto umožňujú detekciu rôznych e, veľmi, e, veľmi závažných e, chorôb a bohužiaľ škrta sa v tejto oblasti. Pričom to my nemôžeme z hľadiska zdravotníctva vôbec dovoliť, je to kruté. Nie je možné, aby sme takýmto spôsobom podkopávali zdravotnícke systémy v jednotlivých členských štátoch

cred în necesitatea protejării drepturilor. Ďakujem pekne, pán predseda. Je dôležité, aby sme chránili eh, duševné vlastníctvo E, myslím si, že akta nie je ten vhodný nástroj. Podľa mnohých odborníkov e, vágný jazyk e, tohto textu by mohol byť otvorený rôznym interpretáciám a k porušovaniu základných občanských práv. Myslím si, že sú tu aj ďalšie e, dôvody na obavy, ktoré, vedú, ktoré by mali viesť odmietnutiu zmluvu sú mnohé štáty, ktoré sú zapojené do pašovania, respektíve do boja proti pašovaniu, ale nepodpísali túto dohodu a myslím si, že v dlhodobom hľadisku by museli byť možno potom prinútené podpísať túto dohodu. Myslím si, že e, táto otázka by, túto otázku by nám KAT eh, mal riadiť VTO, ale táto akta nespadá do kompetencie VTO. Ďakujem pekne. Pán Tavajdy. Je tu veľmi dôležitú obrovskú otázku, totiž či členské štáty možno eh, potrestať odňatím eh, kohezných fondov, keď už bez tak zápasia s finančnými e, ťažkosťami. Ale ak si e, vláda aj zasluhuje sankcie, tak si to regióny a jednoduchí občania tieto sankcie nezaslúžia. Teda takéto odňatie fondov je nespravodlivé. Považujem to za nesprávne, aby e, sa odňalo Maďarsku približne 500 miliónov eur a e, som zvedavý, či by aj Španielsku takto potrestali. E, teda ani komisia nemôže byť dvojtvárna. Nejde o to, že e, by som bol za to, ale zajtra na zásadní e, minister financí e, asi nedojde ku e, iným rozhodnutiam ako v minulosti a teraz má slovo pani Irgoen Bedav. Ďakujem pekne, pán predseda. Len jednu minútku na to, aby som upozornila na rovníkovú e, Gíneju. Táto krajina, ktorá od roku 1979 má diktatúru už viac ako 20 rokov, prenasleduje e, predstaviteľov jediný, jedinej demokratickej e, strany. Uplynul jeden mesiac od zatknutia pána profesora Venceslava Masoga, ktorý bol e, ktorý trpí e, vo vezení a zatiaľ aj nebolo odsúdený e, podľa pádnych dôkazov. Medzinárodné spoločenstvo nemôže akceptovať 3 milióny dolárov od diktátora, ktorý sa kamufluje za niekoho iného medzinárodné spoločenstvo sa snaží očistiť e, imič tohto diktátora, tejto krajine 20 detí umiera ešte pred 5. vekom života. E, naozaj nie sú tu záruky stability a musíme bojovať za práva pána Venceslava Masogu. Ďakujem pekne, pani Kostelo. Ďakujem, pán predseda. Vyzývam Európsku komisiu, aby prešetrila, či môže EÚ podniknúť niečo v oblasti distribúcie liekov na predpis v Dubline. Toto sú lieky, ktoré si vyžadujú e, predpis v Írsku, ale väčšinou vo východnej Európe nepotrebujú predpis a e, kriminálni si ich e, pašujú, prinášajú do Írska. Toto toto je veľmi znepokojujúci vývoj a vedie to k, k predajú týchto liekov používateľom drog na uliciach Dublinu. A spolu s alkoholom používanie drog predstavuje veľmi vážny prípad. Vedie to aj k prehlbeniu krízy v Dubline E, súdy v Dubline môžu byť veľmi e, zdlhavé a mali, mala by Európska komisia preskúmať, či Európska únia môže riešiť tento problém a teda predaj e, liekov, ktoré nie sú viazané na predpis v iných krajinách, ale sú viazané na predpis v Írsku. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Daciana Octavia Sarbu. Ďakujem pekne, pán predseda. Polovica rumunskej populácie žije pod prahom chudoby. Napriek tomu prezident hovorí ľuďom, že si musia vybrať medzi zvýšením platov a, alebo medzi sociálnymi e, príspevkami, medzi sociálnymi istotami. E, ciele môžu byť dosiahnuté, ak vláda bude akceptovať, že existuje korupcia vo verejnej správe, ak nájde riešenie tohto problému. Potrebujeme znižiť daňové zaťaženie, ale to je možné len vtedy, ak rozpočet bude očistený vlastne o tieto nezákonné aktivity a o, budeme sa môcť tak vzdať aj tých úsporných opatrení, ktoré ohrozujú Rumunsko a ktoré uviedli e, množstvo ľudí do chudoby. Prejdeme teraz k ďalšiemu bodu programu. Ide o správu Svena Gigolčatu, ide o stanovy Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na